A mm, samozrejme, keď dospejeme k dohode, tak prejdeme textom a budeme sa ho snažiť e, doľať, aby bol čo najefektívnejší, aby sme, aby sme z toho neurobili nejaký vianočný stromček, takže už e, tu odznelo, či špecificky citovať niektoré krajiny, to je vždy na, na to sa pýtame vždy. No už e, myslím, že by sme sa mali vyhnúť nejakému dlhému zoznamu krajín, kde dochádza k porušeniam, pretože sa tak deje takmer všade vo svete, ale niek- niekedy príklad alebo špecifický trend, špecifická legislácia, ktorá, ktorou sa porušujú ľudské práva, no už podľa mňa to by stálo za to zdôrazniť. Nemám nemám nič konkrétnejšie. Chcem eh, privítať tento proces a dúfam, že v deň, ako je tento, nám, nám boli pripomenuté naše zodpovednosti a pripomenulo nám to, že je potrebné európske vodcovstvo vo svete. Ďakujem veľmi pekne. Barba Lochmiller. Ďakujem, pán predsedajúci. Aj my v našej skupine sme veľmi spokojní s touto správou a tiež dúfame, že výsledky hlasovania dopadnú dobré. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi ako eh, mm, susedka z Bavorska za eh, veľmi eh, priateľské, nie príliš dlhavé rokovania. Aj vy, pán predsedajúci, tiež to nadnesli kto bude čítať túto správu? Eh, v nadväznosti na to, čo povedala predretnička, eh, v Európe aj v našich eh, vlastných krajinách máme občianskú spoločnosť, ktorá je veľmi diversovaná z hľadiska ľudských práv a táto občianská spoločnosť veľmi pozorne rok čo rok číta takéto správy a môžeme mať diskusiu práve s nimi. A to, čo ťažko kritizujeme, je to e, zároveň aj dobrá, dobré e, základ pre komunikáciu s komisiou. E, dúfam, že aj s komisiou a s s, s službou pre vonkajšie činnosti vyjasníme, prečo sa rozhodli, že nebudú reagovať na našu správu nemusia samozrejme sa vyjadrovať e, e, ku všetkým týmto pozmeňujúcim návrhom, ale e, mohli by predsa len náležitým spôsobom písomne reagovať na určité body, čo treba oslabiť alebo posilniť. Ale mohlo by to byť aj aktuálnejšie. Tu je dilema, či treba sa vedrovať sa k niečomu, čo sa stalo pred rokom. Musíme sa na to pozrieť na budúce E, e, možno, že netreba sa venovať e, jednotlivým krajinám, ale možno, že by stalo za to, aby sme uviedli nejaké aktuálne príklady toho, kde mm, dochádza k porušeniu ľudských práv alebo k nejakému ďalšiemu vývoju. Pre nás, zelených, je dôležité, že E, e, sú tu e, diskusie ohľadom práv skupiny LGBTI alebo sexuálne a reprodučné práva napríklad palestinčanov. Neviem, či to všetko vyriešime. Na rozšírenom predsedníctve sme hovorili, že v Ženeve, kde existuje je e, e, podrobná agenda, či by sme e, nemohli mať stručnejšiu uznesenie s tým, aby to možno širšiu diskusiu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, pre tento veľký počet vyše 800 pozmeňujúcich návrhov sme predložili menej ako 100 a keby aj tento návrh bol stručnejší, možno, že by to bolo jednoduchšie z hľadiska e, pozmeňujúcich návrhov. E, a samozrejme, ďakujem veľmi pekne za skvelé možnosti prerokovania a vzťahuje sa to aj na našich spolupracovníkov vrátane zo sekretariátu. Pani, pani Večia tu nie je, takže extrémni levičiari nemajú zástupcu. Pani Korao, tá tu tiež nie je. Takže Nikto ďalší z ostatných skupín, dobre, takže ty sa vyjadrili, ak chcete, tak vrátime slovo pánovi Vajdehovcovi a chcel by som ešte povedať dve veci k tým otázkam, ktoré som spomenula na začiatku. Ja keď som položil otázku ohľadom čitateľnosti správy, ktorá vo veľkej miere závisia od dĺžky tejto správy, e, v duchu som si pomyslel, či by sme nemohli si predstaviť niečo ako akýsi originálny spôsob práce parlamentu. V podstate každý rok predkladáme takúto správu. Ja neviem napríklad, že by sme identifikovali nejakých 4-5 tendencií a potvrdili ich. Neviem, či každý rok, každý rok musíme opakovať to, čo hovoríme, čo už veľmi dobre, tak čo inak poznáme zo stricha e, nášho stanoviska. Sú to veľmi konkrétne veci, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Každý rok sa to opakuje. V podstate to môžeme len prepísať, skopírovať a prepísať. Povedzme si to rovno. Nebolo by zaujímavejšie, namiesto toho by sme každý rok opakovali stanoviska, ktoré už poznáme, aby sme si nedali za úlohu identifikovať akési tendencie, trendy, Eh, v oblasti obhajoby ľudských práv vo svete, obhajoby demokracie. To sa len kladiem ako otázku, či by toto možno nebolo užitočnejšie pre e, našu prácu. A potom tu otázka krajín, ktorá tu zaznela. Každý rok si kladieme otázku a podstate nikdy sa nedohodneme medzi všetkými politickými e, skupinami. Vždy sa dostaneme tak, kde si na pol cest. Niekto nechce hovoriť o jednom štáte, potom sú iné skupiny, ktoré zase nechcú hovoriť o inom štáte a vždy ostaneme tak niekde na pol ceste. Máme taký e, zoznam, ktorý v podstate je krátky. E, zoznam krajín, ktoré spomenieme a zároveň je neúplný, pretože e, sa vzdáme o niečom, o niekom hovoriť v určitom období, ale nevzdáme sa všetkého. Takže opäť sa tu musíme zhodnúť. Buď všetky prípady, ktoré sú dôležité v daný rok spomenieme, ak sa niečo udialo mimoriadne dôležité v tom a v tom regióne alebo v tom a tom štáte, tak to jednoducho sa zaberieme na to. Alebo nespomenieme nikoho a necháme e, v podstate, budeme hovoriť iba také o, vš- o všeobecných veľkých vývojových trendoch. Neviem, to bol len jeden z nápadov, ktoré by sme mohli prediskutovať. Ja tu nechcem nejak tvrdiť, že toto je riešenie. Ale zároveň úprimne povedané, kto z nás po diskusii a hlasovaní e, vie len tak z hlavy povedať, o čom táto správa je, bez toho, aby e, čítal z papierov. E, predstaviť to zásadné. Áno, dobre, pokúsime sa teda sa zaoberať tým, čo je zásadné. Takže dostáva slovo pán Weiderholzer. Zároveň mu však ďakujeme, nielen jemu, ale aj tieňovým spravodajcom politických strán za vynikajúcu prácu, ktorú spravili. Ja som presvedčený o tom, že to hlasovanie bude v pondelok. Dobre, pán Weiderholzer. Takže ešte raz Ďakujem pekne za slova uznania kolegom. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme spoločne navzájom spolupracovali. Pre mňa je jasné, že e, do budúcnosti by sme mali e, prísť s nejakým e, novým postupom. Sme na to pripravení spoločne s našimi e, výskumníkmi mali by sme sa pokúsiť o nejaký súhrn, ktorý by sme mohli spostredkovať asi na dvoch stranách e, s tým, aby sme približili e, podstatu Také správy. Vám rád sa tohto zúčastním. Považujem za dôležité, aby sme videli aj špecifický európsky aspekt bolo by to naozaj e, e, dôležité zdôrazniť, čo všetko robí Európa, e, pretože vo vzťahu k ľudským právam zobrali sme na seba dôležité záväzky. A napokon otázka žiadnej reakcie zo strany komisie. Je to naozaj problém. A pán predseda sa pýtal, čo s tým potom Mohli by sme prípadne e, e, písomne obratiť sa na komisiu e, so žiadosťou povedať, ako vidí túto správu, mm, s tým, aby sa mohla viedliť v tomto formáte. A Margo Lindy, mm, neviem, totiž existuje špeciálny nástroj pre naliehavé záležitosti a tam máme nejakých 36 e, záležitostí z e, rozvoju krín, ktorým sa venujeme. Podľa mňa to je práve ten nástroj, ktorý by sa mal primárne používať na tento účel. No Zdá sa, že už e, sa nik iný do diskusie nehlási. Bude sa hlasovať v pondelok po obede 17.30. Zhruba áno, dobre. Ďalšie zasadnutie 28. novembra 2016 15.00 v Bruseli. V poriadku, ďakujem veľmi pekne, dovidenia.